riaditeľka a Európska služba pre vonkajšiu činnosť, ktorí sa všetci snažili tú situáciu nejako vyriešiť. Takže pokiaľ sa spoločne o toto pokúsime, tak máme šancu niečo dosiahnuť. Pokiaľ budeme postupovať ako doteraz, tak, tak túto šancu nemáme. Ďakujem. Pán Fleckenstein. Ďalším rečníkom je pán Belder na minútu. Ďakujem, pani predsednička. Čo týka európskeho stanoviska voči komplexnej eh, libyskej situácii je potrebná diplomatická jednotnosť a odhodlanosť, ale napriek tomu tu nie sú takéto, nie takéto úsilie, pretože Paríž, eh, Paríž a Rím majú rôzne záujmy eh, v tomto zmysle. Som si dnes ráno čítal Frankfurt Allgemeine, tak i škoda, že kolega Castaldo tu nie je, ale je tu, sú tu veľké rozdiely medzi nemeckým e, stanoviskom a talianským. Sú tu veľké rozdiely medzi členskými štátmi EÚ. Taktiež sa dodávajú aj spolupráci s Tureckom do tohto regiónu zbranie vo veľkej miere. A ja skromne chcem teda povedať, e, upozorňať túto vysokú predstaviteľku. Ďakujem, pán Belder. Ďalej bude hovoriť pán Moreš na minútu. Pani podpredsednička, milí kolegovia, pani Ayala Sender, kolegovia Kastaldo a ďalší správne popísali situáciu, ale vysoká predstaviteľka tu je preto, aby s nami hovorila o tom, ako vyriešiť túto bezprostrednú situáciu, akú môžeme mať stratégiu. A ja spoločne s kolegyňou Spinelli sa chcem opýtať, ako budeme ďalej postupovať e, rozšírenie operácie Sofia bez, Sofia bez toho, že by boli e, nasadené plavidlá. Zmeníme možno náš názor pokiaľ sa situácia zhorší. Prehodnotíme to. Ako povedala kolegyňa Ayala Sender, videli sme e, tie detenčné tábory na vlastné oči. Vieme, o čo tam ide. Nechceme nikoho obviňovať. Ide tu o to, že treba spolupracovať, ale riziko tisícov migrantov a utečencov, ktorí sú takomto detenčnom centre a nedostanú sa odtiaľ. Tak to sme videli na vlastné oči. My sme navštívili Líbiu. Tu skutočne veľká kríza, ktorá sa stále zhoršuje. Takže chcel by som sa vás znovu opýtať. Máte aj určitú mieru flexibility, čo týka vášho prístupu? Hovorím tu teraz o operácii Sofia. Ďakujem, pán Morajš. Teraz pán Jurek. Ďakujem, vážená pani predsednička. V prípade eh, tejto líbinskej tragédie, ktorou sa zaoberáme, je tu istá kapitola. Eh, eh, je to vlastne ďalšia tragická lekcia pre Európsku komisiu po arabskej jari a takisto aj pre tento parlament. Eh, náš vzťah k našim eh, partnerom mimo Európy by mal byť založený na eh, faktoch. Mali by sme si overovať ich politické postoje a činnosť. Takisto by sme mali zvážiť aj rôzne alternatívy, ale nie na základe našich ideológií a túžob. Vidíme to na tragédii Sýrie. Vidíme, ako sa eskaluje situácia v Líbii. Ehm, tá, je to poznámka pre demokraciu. Je to samozrejme dôležité, ale musíme dať dôležitosť aj um, kategórii ľudskej zodpovednosti. Nech sa páči pani Kienge na jednu minútu. Ďakujem, pani predsednička. Nemáme časť teraz rozdeľovať sa. Um, peklo v Líbii nás volá, aby sme prijali svoju zodpovednosť európske inštitúcie a medzinárodné organizácie aj um, národné vlády. Je tu urgentná situáciu a ur, urgentná situácia musíme uh, pracovať na prímery. Potrebujeme však trvalo udržateľné politické riešenie z dlhodobého hľadiska, um, stabilizáciu a rekonštrukciu tejto krajiny pretože množ e, obetí je naozaj e, veľa. E, niektoré nemocnice, školy sa stali terčom ostreľovania. Mnoho ľudí sa dostalo do väzenia a sú vo veľkom nebezpečí. Mnoho mužov, žien a detí sú ohrozených. Nemôžeme ich nechať bez medzinárodnej ochrany. Ale v napriek tomuto peklu si niektorí myslia, že Líbia je stále bezpečnou krajinou. A pretože e, títo ľudia sa snažia o súhlas svojich e, rodičov, e, pardon, voličov. Mali by sme sa vrátiť k operácii Sofii. Libiu predsa nemôžeme potrebo, po, po, považovať za bezpečnú krajinu. Ďakujem za vašu prácu. Ja. Ďakujeme pekne, pani poslankyňa Kienge. Teraz nasleduje pán Alfred Sant. عندهم الدمير يورو كيف الأكبر انترس تاعهم في ليبيا والجيل تاع البوبلو ليبيان Európa, maj, Európania majú povinnosť, aby ukázali, že ich Libia naozaj zaujíma. A takisto aj blaho Líbičanov. Nie ropa. To e, nie je e, kontrola, aby, to nie je dôležité pre kontrolu Afriky. Potrebujeme sa dohodu na zásadných e, veciach. ľudia v Líbii potrebujú stabilitu. Neskôr alebo skôr E, sa určite zakorení demokracia, ale bez stability sa to nestane. Mali by sme, e, nemali by sme sa snažiť e, zabezpečiť toto čo najskôr. Potrebujeme v Líbii mať režim z rôznych dôvodov, pretože zasahovanie zo strany zahraničia to vždy viedlo k anarchickým situáciám. Európania majú zodpovednosť za túto situáciu. Mali by sme v, to, e, v tomto procese by sme nemali pokračovať tak, že budeme paralizovať e, situáciu v Líbii. Mali by sme podporiť tie sily, ktoré sú e, pripravené zjednotiť, zjednotiť sa a bojovať proti anarchii, aby táto krajina bola dovedená do stability. Je to zásadné pre to, aby Líbia fungovala stabilne. Ďakujeme pekne teraz, pani poslankyňa Katy Piri. Nech sa páči na minútu. Thank you, chair honderdzevenenveertig mensen zijn gewond en achtduizend ontheemd. dat is de tol van de laatste gevechten in libië. Zranení, mŕtvi, ľudia bez toto všetko si vyžiadali kroky v Líbii a generál Haftar sa takmer dohodol na normalizácii situácie a napriek tomu 4. apríla začal so smrtiacím pochodom eh, na Tripolis z juhu a mal len jeden, eh, jeden cieľ. Chce si upevniť e, svoju pozíciu za rokovacím stolom. Toto nesmieme tolerovať, pretože Haftarová stratégia absolútne ignoruje a pohrda mierovým procesom a zvyšuje počet migrantov, ktorí utekajú z Líbie a taktiež zväčšuje živnú pôdu pre teroristické skupiny. Teda by som chcela požiadať e, vysokú predstaviteľku, aby okamžite vyzvala k zahájeniu prímeria a Haftara k stiahnutiu svojich vojakov a pod vedením OSN a EU musia Libičania dostať e, šancu, len tak sa dostáva mier na dosah. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pani poslankyňa Piri. Teraz prejdeme k spontánnej časti rozpravy ku Catch the Eye. Chcela by som zdôrazniť, e, že každý jeden z vás sa musí striktne dodržať iba vyhradenú minútu. Máme pred sebou ešte dlhý večer. Najskôr by som dala slovo pánu Fariovi. Nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička, vážená pani vysoká predstaviteľka. Eskalácia situácií e, v Líbii má závažné ekonomické dopady, e, aj sociálne dopady príde vlna migrantov na náš eh, kontinent, u eh, nás hm, sa eh, hovorí, že Líbia je bezpečná krajina. Ale nemôžeme predsa zabudnúť na záujmy tejto krajiny. Mali by sme mať spoločnú pozíciu, aby sme rešpektovali a dosiahli príjem, prímerie, aby sa obnovili rokovania a aby sme vytvorili e, národný štát, mierový štát, e, aby e, tam boli všetci zástupcovia aby mohli Líbíčania rozhodnúť o svojej budúcnosti. Ďakujem pekne, pán poslanec Faria. Ďalej nasleduje pani poslankyňa Jana Gomeš. Hän ei taida olla täällä. že pani gomež nie je prítomná v stále, tým pádom sa posúvame ďalej. Pani poslankyňa Patricia Lalonde. Ona je prítomná, nech sa páči. Merci. Madame la haute représentante, la situation... Ďakujem pekne. Pani vysoká predstaviteľka, situácia v Líbii je veľmi znepokojivá. Minimálne 500, 000, 500 ľudí už prišlo o život. Š 614 bolo zranených a taktiež e, boli mnohí presídlení. Ide o e, tretí prípad e, v jeho vyhrozovania situácie od pádu Kadafiho v roku 2011, kde je jasné, že rozdielnosti v postojoch medzi členskými štátmi EÚ zabránili k tomu, aby sa našlo nejaké vhodné riešenie pre tento konflikt, pričom niektoré členské štáty sú priamo zodpovedné za túto situáciu. Konkrétne mám na mysli Francúzsko a Taliansko. Líbyjské obyvateľstvo už má toho naozaj dosť, pretrvávajú neustále bezpečnostné hrozby. Preto teroristické skupiny v Líbii naďalej pretrvávajú a toto nové obdobie vojny je e, ďalej e, ďalším priestorom pre rozvoj islamistických e, extrémistov. To prinesie ďalšie migrantské vlny, ďalej to destabilizuje celý región. Konkrétne mám na mysli Tunisko. To je veľmi blízko Líby. Situácia je veľmi vážna. Európska únia musí príjmať všetkých, aby sa vrátili za rokovací stôl, aby sa našlo mierové riešenie podľa aktuálnych podmienok eh, priamo na mieste a tiež, aby sa dodržali už prijaté záväzky. Ďakujeme pekne. Pani Lalund, teraz sa eh, pán poslanec Bill Etheridge. Thank you. Libya and the whole Arab Spring Líbia a celá situácia v kontexte arabskej jary je veľkým ponaučením pre nás všetkých. Eh, sú to krajiny, ktorým nerozumieme, a spôsobujeme väčšie škody ako úžitok. Len sa pozrime na ten chaos, eh, ktorý sme spôsobili, utečenci, straty na životoch a kto z toho má úžitok. Despoti sa zmáhajú, teroristické skupiny sú čoraz mocnejšie, musíme si uvedomiť, že v budúcnosti akýkoľvek vojenský ozbrojený zásah takejto povahy nebude riešením. Vo väčšine prípadov sa situácia ešte ďalej zhoršie, musíme sa snažiť hovoriť s nimi, využívať diplomatické kanály, využívať obchod, ale musíme si uvedomiť, že dni ozbrojeného a príliš násilného liberalizmu už sú zastaralé. Jediný spôsob, ako sa posunúť vpred, je formou rokovania obchodu. Ďakujeme pekne, pán poslanec Etheridge. Ďalej pán poslanec Ježí pospíšil. Ďakujem pekne, pani. Ďakujem. Ja som veľmi pozorne počúval pani vysokú e, predstaviteľku aj celú rozpravu. Zhodneme sa na popis situácií, tiež sa zhodneme na tom, že hľadáme politické riešenie, že tieto ťahy, ktoré teraz predvádza generál Haftar, môže ďalej situáciu destabilizovať, ale bohužiaľ mám pocit, že nemáme jasnejšiu stratégiu, tak ako niektorí kolegovia už uviedli, že nám chýbajú konkrétne kroky, čo teda v tejto ťažkej situácii chceme urobiť, o čo sa pokúsime Vidíme totiž, že situácia ani zďaleka nie je jednoduchá a politické riešenie nesmie zvíťaziť. Teda e, politické riešenie zatiaľ nezvýťazí, nie sú preto predpoklady. Ja chápam, že situácia nie je jednoduchá, nedá sa to vyriešiť na jednom rokovaní, ale obávam sa, že ak o tom budeme hovoriť iba tu v parlamente, ak sa nepokúsime niečo aktívne urobiť, premiérové riešenie, tak dôsledkom bude to, čo kolegovia spomenuli, ďalšia destabilizácia a možný pochod 100 tisícov utečencov do Európy a tomu by sme mali zabrániť a nejako to riešiť. Ďakujeme pekne, pán poslanec Pospíšil. Ďalej pán poslanec Bogdan Zdrojevský. Chciałbym na wstępie docenić wysiłki pani wysokiej komisarz. Chcel by som oceniť úsilie pani vysokej predstaviteľky a tiež úsilie OSN tomto smere. Domnievame sa, že robíme všetko, čo sa dá, ale nesmieme zabúdať, že potrebujeme sa lepšie oboznámiť so situáciou priamo na mieste. Tiež eh, chýbajú informácie, často sme prekvapení, často sme sklamaní a tiež eh, dochádza k finančným problémom a sme eh, bezradní v mnohých prípadoch. Myslím si, že služby, ktoré sú k dispozícii, by mali mať lepšie znalosti o situácii v krajine, aby sme mohli konzistentnejšie, koherentnejšie, efektívnejšie konať. Už eh, mnohokrát, keď sme sa venovali téma zahraničnej politiky v kontexte Afriky, Blízkeho východu, eh, zaznievajú rôzne veci a ja jednoducho nie som ochotný akceptovať eh, túto formu negatívneho prekvapenia, toto, že vlastne sme o veciach nevedeli. Preto požadujem, aby sme mali kvalifikovanejšie znalosti o regióne. Ďakujeme, pán poslanec Zdrojevský. Teraz sme vypršali, teda prešli celým zoznamom rečníkov a dostáva slovo späť pani Mogherini, vysoká predstaviteľka, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Najskôr by som sa rada E, obratila na tých, ktorí odišli. Je mi ľúto, že mnohí otázky položili a odišli zo sály, e, ale možno predsa len odpoviem, aj keď nie je vhodné, že položili otázku a odišli. Je tá situácia, o ktorej hovoríme, je to situácia veľmi smutná, žiaľ, nie je to prekvapenie. Boli náznaky takéhoto vývoja, už dlhodobo upozorňovali na túto situáciu, je dosť smutné, že na tejto poslednej plenárnej schôdzi v tomto volebnom období je tu žiaľ, zdá sa, viac divákov na galerii návštevníkov ako poslancov. Myslím, že by si to zaslúžilo o niečo viac pozornosti od vašich kolegov. Ale toto je vlastne pochvala pre tých z vás, ktorí ste tu prítomní. Chcem sa vám tiež poďakovať za podporu našej práci v posledných týždňoch. Nebolo to jednoduché ani v posledných rokoch. Snažili sme sa napracovať k spoločnej európskej pozícii. Vieme, že Eh, východisková pozícia nebola celkom eh, zjednotená, ale dnes už máme zjednotené európske konanie v tomto smere. Je tu snaha stabilizovať krajinu, aby sme dali priamo Líbičanom možnosť určiť smerovanie svojej krajiny, aj keď sú zraniteľní, aj keď sú konfliktní, aby oni našli svoje riešenie ako krajinu zjednotiť. Chcela by som sa poďakovať Európskom parlamentu za podporu. Myslím, že už sa nám podarilo čiastočne dosiahnuť dobré výsledky v tejto nelahkej situácii a myslím, že môžeme byť hrdí minimálne na dve veci. Jednak podpora, ktorú dlhodobo poskytujeme OSN a osobitným vyslancom OSN taktiež aj oni vždy zvorazňovali, že je pre nich dôležitá podpora EÚ aj finančne, aj politicky, aj materiálne na mieste. Tiež som bola veľmi hrdá na to, že naši pracovníci vycestovali do Tripolisu ešte predtým, ako ste tam dostali pracovníci členských štátov. Nedávno sa toto zmenilo, ale teším sa, že sa onedlho vráte do Tripolisu. Ja som navštívila sama priestory nášho zastúpenia v Tripolise. Inaugurovali sme tieto priestory po v dlhom období, keď sme neboli priamo zastúpení v tomto regióne. Teší ma, že teda už teraz tam opäť zastúpení sme a že sme sa vrátili viac menej do normálu. A keď samozrejme situácia v Líbii nie je ani zďaleka normálna, Líbičania vedia, že Európska únia a jej občania, jej inštitúcie vždy sa snažili krajine pomôcť konštruktívne, naozaj čestne, úprimne, aj finančne, aj politicky aj diplomaticky. A to aj vďaka podpore Európskemu parlamentu. A druhá vec, na ktorú som hrdá v týchto zložitých okolnostiach, je, že sa nám podarilo konečne začať procesa, ktorý musíme ďalej konsolidovať. Ide o detenčné centra. teda aby sa postupne uzatvárali spolu s agentúrami OSN. Na tom pracujeme. Ja by som si bola želala rozpravu dnes v cykli o Líbii, o Líbičanoch, nie o Líbii a o migrácii, pretože ak hovoríme len o vojenskej eskalácii v Líbii, úprimne povedané, mne najskôr záleží na tom, a najviac ma znepokojujú možné straty na životoch. A samozrejme, spôsobuje to aj riziko migrácie pre EU, ale predovšetkým to spôsobuje riziko pre samotných migrantov. Ich životy sú v ohrození. Ďakujem tým, ktorí to spomenuli. Nesmieme zabúdať na to, že e, hovoríme v prvom rade o ľudských bytostiach. Tiež musíme pomôcť Líbii, aby našla riešenie pre seba, pre svojich občanov. Je to krajina, ktorá si zasluhuje, aby sme s ňou zaobchádzali ako s partnerskou krajinou. V posledných rokoch sme začali spolupracovať s agentúrami OSN, IOM, UNHCR aj s Africkou úniou aby sa tieto detenčné centrá postupne uzatvárali, aby sa zakročilo proti eh, pašovaniu, prevádzaniu ľudských bytostí. A v priebehu zhruba jedného roka sa nám podarilo pomôcť im a UNHCR evakuovať zhruba 40 tisíc zaseknutých migrantov a utečencov z týchto detenčných centier a posunúť ich buď do centier UNHCR, kde majú poskytovanú ďalšiu ochranu, alebo do ich krajín pôvodu. Aj v spolupráci s krajinami Africkej únie. Samozrejme, toto úsilie prebieha v situácii, ktorá vojensky nadalej eskaluje, je čoraz menej je bezpečná a preto opakujem výzvu, e, ktorú e, vyslovil minulý týždeň Filip Grande. Je to apel na všetky strany, aby zaručili prístup pre pracovníkov UNHCR a IOM do týchto detenčných centier. Je potrebné v tomto procese pokračovať. Je veľmi dôležité eh, zaistiť bezpečnosť týchto ľudí. Niektorí ste sa pýtali priamo konkrétne na našu prácu v kontexte migrácie. Ja som sa k tomuto už jasne vyjadrila aj v minulosti. Európska únia nevníma Líbiu ako bezpečnú krajinu. To nie je len názor e, môj osobný, je to stanovisko aj komisie oficiálnej a zjavne vzhľadom na aktuálne okolnosti je to aj pochopiteľné. Niektorí poslanci Európskeho parlamentu sa pýtali taktiež na operáciu Sofia. Ako viete, nie je to totiž tajomstvo. Môj návrh členským štátom nespočíval v tom, aby sa stiahli plavidlá. Ja som bola vždy za to, aby tieto plavidlá zotrvali v medzinárodných vodách, pretože sa ukázali byť ako veľmi efektívny nástroj, ktorý odpudzuje, odrádza pašerakov prevádzačov. Znížili sa počty prišlovcov viac ako 80 z Líbie e, práve vďaka operácii e, Sofia, okrem iného. A tiež je tu istý rozpor, e, že máme v platnosti vojenskú, pardon, námornú operáciu bez e, námorných plavidiel. Ešte stále dúfam, že sa prehodnotí rozhodnutie, ktoré sa prijalo a že sa rozhodne opäť nasadiť tieto plavidlá do medzinárodných vôd. Myslím, že práve za týchto okolností by to dávalo zmysel nielen v snahe odradiť pašerakova prevádzačov v Stratozemnom mori, ale tiež v snahe plniť eh, si naše povinnosti, naše záväzky, eh, pracovať rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN, eh, čo sa týka embarga na zbranie a ropu. To by mohlo prebiehať o mnoho efektívnejšie aj s prítomnosťou týchto plavidiel na Širomori. Ja nemám problém to zopakovať tu v plene Európskeho parlamentu. Už som sa v tomto smysle vyjadrala aj v minulosti. Domnívam sa, že bez týchto námorných pravidel operácia Sofia nie je schopná plniť svoj plný mandát efektívne. Dúfam teda, že členské štáty prehodnotia svoje rozhodnutie, ktoré prijali. Je to ich zodpovednosť, je to ich rozhodnutie, ale dúfam, že to prehodnotia a zmenia svoje postoje v najbližších týždňoch. Chcela by som na záver sa poďakovať vám všetkým z rôznych politických skupín za vašu podporu tejto jasnej e, e, výzve také tiež nášmu úsilu nielen od včerajška, ale už v priebehu mnohých rokov spolu s OSN sa snažíme pôsobiť. V týchto chvíľach sa chceme presunúť k takému politickému procesu, ktorý budú určovať samotní občania Libie, aby oni sami určili ďalšie smerovanie svojej krajiny, aby oni našli riešenie tejto situácie, aby sa deeskalovala situácia a napätie v krajine a tiež, aby sa našiel spôsob, ako vytvoriť silné inkluzívne inštitúcie a zajistiť mier v krajine. Domnievam sa teda, že môžeme skonštatovať, že až na niekoľko hlasov predsa len sme zaregistrovali jasnú podporu tejto jasnej výzve, aby sa otvorili humanitárne koridory na poskytovanie urgentnej humanitárnej pomoci a tiež, aby sa presadilo okamžité prímerie, tiež, aby sa navrátilo politické smerovanie, aby prebehla národná konferencia pod zaštitou OSN. To podporujeme spoločne, jednoznačne. Myslím, že to naďalej predstavuje jedinú nádej pre eh, občanov Líbie, aby naozaj sa ich krajina posunula slubne do budúcna. Ďakujem. Eh, Ďakujeme pekne, pani vysoká predstaviteľka, za toto vystúpenie. Ďakujeme ostatným účastníkom rozpravy. Rozpráva sa týmto končí. Ďalší bod na programe sa týka vyhlásenia predsedničky komisie Vysoké predstaviteľky pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku. Ide o uznanie golandských výšin ako izraelského územia zo strany USA a možná anexia osád v predjordánsku. Uh, Ďakujem pekne, uh, vážená pani predsednička. Dnes tu vlastne hovoríme o dvoch uh, Eh, odlišných témach, ktoré sú ale prepojené. Obidve vychádzajú z roku 1967 z toho vojnového konfliktu. Na jednej strane je tu rozhodnutie USA uznať golánske výšiny za eh, izraelské teritorium a eh, potom tá druhá téma, to sú tie osídlenia na západnom brehu. Takže poprvé USA a uznanie golandských výšin. EÚ tu má pozíciu, ktorá je veľmi jednoduchá a dlhodobá opakovane hovoríme to isté, či v dávnejšej minulosti alebo v súčasnosti my neuznávame izraelskú suverenitu, pokiaľ ide o akékoľvek územie, ktoré Izrael okupuje od júna 1967 v súlade s medzinárodným právom a takisto aj rezolúciami OSN a platí to aj pre golandské výšiny. 27. marca som vydala vyhlásenie menších členských štátov, kde je jasne napísané, že toto je pozícia Európskej únie, pokiaľ ide o status voláckých výšin a že naše stanovisko sa nemení. 5 eh, členských štátov EÚ, ktoré momentálne sú členmi Bezpečnostnej rady, to je Británia, Francúzsko, Nemecko, Belgicko a Polsko, tiež eh, vyjadrili toto stanovisko aj v New Yorku v spoločnom eh, vystúpení, respektíve dokumente, čiže my vždy požadujeme členské štáty EÚ, aby takto vystupovali jednotne, aj k tomu došlo. Čiže to je pozitívne a naozaj tých 5 členských štátov, ktoré sú momentálne členmi e, Bezpečnostnej rady, chcem sa im pekne poďakovať, pretože si skoordinovali svoj e, postup, takisto aj tlačové správy, tlačové výstupy, e, boli tam stretnutia so mnou, skoordinovali sme si pozíciu, toto všetko prebehlo dobre lepšie možno ako v minulosti, čo je myslím, že pozitívne. Musíme my podporovať eh, multilaterálny eh, systém a vôbec tie, eh, ten medzinárodný systém vychádzajúci z pravidiel. Takže to je tá prvá téma. Druhá téma, osilovacia politika izraelskej vlády. Nebudem sa vyjadrovať ku konkrétnym možným politikám budúcej vlády, ktorá ešte vytvorená nie je v Izraeli, ale môžem povedať, že vidíme, že v poslednom čase, v posledných mesiacoch tieto, tá výstavba izraelských osídlení e, pokračuje, plánuje sa tam e, postavenie ďalších tisícov jednotiek, nových ubytovacích e, jednotiek. Za nás je to naďalej nelegálna činnosť, ktorá navyše komplikuje možnosť riešenia dvoch štátov. Toto riešenie je čoraz menej pravdepodobné a naozaj postupne sa čoraz viac podkopáva. Pre nás ako EÚ je veľmi dôležité, aby sme boli aj v tejto téme jednotní, aby sme jasne povedali, že pokiaľ sa odstúpi od riešenia dvoch štátov, bude to spôsobovať väčší chaos eh, jednak v samotnej eh, krajine, ale aj v celom regióne, pretože tam sú samozrejme presahy, ako sme, tomu, ako sme to videli aj v posledných rokoch videli. A pokiaľ by došlo k eskalácii e, násilia, tak e, malo by to e, dôsledky aj na nestabilitu v celom regióne. Samozrejme, toto toto riešenie dvoch štátov a teda prípadné vytvorenie, logicky aj vytvorenie palestinského štátu je dôležitým faktorom aj pokiaľ ide verejnú mienku v arabskom svete, teda v regióne, ktorý posledných rokoch e, prešiel dosť komplikovaným e, vývojom. Takže my e, naďalej chceme podporovať túto možnosť dvoch štátov, tak aby bola možnosť vytvorenia spustenia takých rokovaní, ktoré by k tomuto mohli viesť. Ak to má byť realistické a úspešné, tak akýkoľvek plán pre Izrael a Palestínu bude musieť začať z medzinárodne dohodnutých parametrov, alebo vychádzať z nich. Čiže to sú tie hranice z roku 1967 plus vzájomne uznávané výmeny teritórií plus uznanie Jeruzalému ako hlavného mesta pre oba e, prípadné nové štáty. V tomto sme jednotní dlhodobo a budeme aj naďalej. EÚ uznáva zmeny, pokiaľ ide o hranice pred rokom 67, iba v tom prípade, ak sa na tom tieto strany dohodnú vrátane otázky Jeruzalema. Toto je teda otázka, ktorá je principiálna, ale zároveň z nášho pohľadu aj realistická, vychádza z realistického vyhodnotenia situácie v teréne, pretože riešenie formou dvoch štátov je v prvom rade dôležité a potrebné, pokiaľ má v regióne byť e, mier, takisto aj bezpečnosť, vrátanie bezpečnosti Izraela, je to veľmi dôležité z hľadiska demokracie, či v Izraeli alebo v Palestíne a takisto je veľmi dôležité, aby sme takto mohli garantovať trval udržateľný hospodársky rast aj pre Izraelčanov, aj pre Palestíncov a čo je možno najdôležitejšie chcem dodať, že je to veľmi dôležité pre mier, pre bezpečnosť a hospodársky eh, rast, hospodársky rast aj pre celý región, vrátane susedných krajín. Pokiaľ sa situácia nebude zlepšovať, bude sa zhoršovať. Eh, toto je realita, ktorú sme za posledné roky videli a v tomto náročnom čase si myslím, že je veľmi dôležité, aby sme túto perspektívu eh, udržiavali pri živote, tak povediac, a to je to najlepšie, čo môžeme spraviť ako Európska únia, ako istý príspevok pre mier a stabilitu a bezpečnosť v danom regióne. Na tom budeme aj na najbližších mesiacoch pracovať e, v spolupráci s takými ľuďmi alebo s tými ľuďmi, ktorí sú ochotní e, konať v prospech trvalo udržateľného mieru. Začnem s arabskými partnermi. Za posledné mesiace sme mali príležitosť stretnúť sa s líderstvom krajín Arabskej ligy v rámci prvého samitu EU Arabská liga, ktorý sa uskutočnil v Egypte. Bola som tam aj ja osobne e, prítomná. Potom bol aj summit čisto Arabskej ligy, tam sme sa tiež, e, tam tiež participovali e, istým spôsobom a pokiaľ ide aj o tému golanských výšin, tak veľa sa o nej diskutovalo aj na tomto fóre a vlastne Európania a Arabi sa v tejto otázke relatívne dobre zhodnú, čiže tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s týmito kolegami v tejto dôležitej a veľmi citlivej téme, ktorá je veľmi e, relevantná, pokiaľ ide o mier a bezpečnosť v regióne. Ďakujem. Ďakujem pekne pani Mogherini. Ďalej vystúpi za skupinu EPP pán poslanec Preda. Nech sa vám páči. Ďakujem pekne. Naša skupina bola proti tomu, aby táto rozpráva vôbec bola na programe. Pokiaľ ide o Golanské výšiny, e, my neuznávame, e, tak ako to vlastne aj rezolúcia OSN hovorí, e, teda neuznávame suverenitu Izraela. Vy ste to veľmi správne, pani Mogherini, povedala. S tým súhlasíme, pokiaľ ide o rozhodnutie Trumpovej administratívy. To nič nemení na situácii v teréne a to vyhlásenie zo 6. apríla, pokiaľ je západný breh, ten bol vykonaný vlastne, ten, ten, ten krok bol vykonaný v kontexte e, izraelských e, volieb. Máme tu istú stratégiu zo strany extrémnej lavice tu v Európskom e, parlamente, čo ale mm, by nemalo spochybniť nás ako e, istého aktéra v rámci Eh, mierových rokovaní. A samozrejme vývoj v Sýrii ten ešte komplikuje eh, aj otázku golanských výšin. Netreba zabúdať ani na to, ani na eh, otázku bezpečnosti v Izraeli, pretože to je to krajina, ktorá je ohrazovaná aj zo strany Iránu, aj zo strany Hezboláhu. Áno, ďakujem pekne. Ďalej vystúpi za socialistov pani Al- Valenciano. Ďakujem pekne. To, čo sa deje medzi Izraelom a Palestínou, tá cesta, na ktorú sa vybrala Trumpová vláda, že proste budú podporovať Netanyahu a bezvýhradne to nie je žena novinka. E, jasne, vidíme, čo robia. Pán Prevda je možno prekvapený, ale otázka je potom, čo spravíme s tým my. Naďalej sme veľmi takí obozretní, pokiaľ ide o odsudenie niečoho, čo je jasným porušením medzinárodného práva. My dovolujeme izraelskej vláde a v tomto prípade aj americkej eh, vláde veci, ktoré nie sú v súlade s medzinárodným právom. Nemôžeme od jedných požadovať dodržiavanie medzinárodného práva a druhým dovolovať, aby to eh, nedodržiavali. Sme príliš eh, obozretní, nevieme ako keby sa Ehm, ako sa máme nastaviť voči americkej vláde, ktorá je nepriateľsky nastavená voči EÚ. Ehm, už aj v minulosti ehm, som vystupoval k téme Izrael a Palestina, tuším prvýkrát, keď som tu vystupovala a ja teraz vystupujem predposledný krát a tiež sa budem k tejto téme teda e, vyjadrovať. E, situácia tam sa zhoršuje, e, mierové riešenie je čoraz vzdialenejšie, nedokážeme, nedokážeme to manažovať tak, ako by sme mali a to riešenie tých dvoch štátov z hľadiska e, fyzického, ako môžeme požadovať e, politicky takéto niečo, keď fyzicky sa to stáva čoraz nemožnejším. E, a naozaj je na čase, aby sme v tejto veci trošku ráznejšie konečne vystúpili. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne pani poslankyňa Valenciano. Ďalej vystupí za skupinu ECR poslanec Belder. Nech sa vám páči. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ak ste boli e, v Golandských vyšinách, tak e, určite chápete, ako e, dôležité to územie je, pokiaľ ide o bezpečnosť občanov Izraela. Ak ste tam boli, tak viete, že tam blízko v Sýrii máte jednotky Hezbalahu alebo Iránu, sú tam ich vojenské kapacity a pokiaľ tú hrozbu beriete vážne, tak musíte si uvedomovať, že majú tam aj istých svojich teroristických E, spojencov, ktorí chcú vymazať Izrael z mapy. Toto Iránci otvorene deklarujú. Máme tu americký model, ktorý uznáva Golanské vyšiny ako izraelské územie. A to je e, dôležitý model, ale musíme sa uistiť, že pokiaľ ide o Hizbalách, E, musíme sa e, snažiť dopracovať k mieru, možno aj nejakým iným spôsobom. E, pokiaľ ste tam osobne boli v Golanských výžinách, tak pochopíte aj to biblické prepojenie židovského národa k tomuto územiu. My by sme mali prestať selektívne interpretovať medzinárodné právo a mali by sme uznať Golanské výšiny ako izraelské územie, tak ako niektorí aj, tak ako by sme ako spojenci to spraví aj mali pani Valenciano. Ďakujem pekne, pán poslanec Belder. Ďalej za skupinu ALDE pani Vautmans, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Pani Mogherini, ja mám naozaj veľké obavy, pokiaľ je situáciu v Izraeli, pretože si myslím, že ako keby tu bolo čas viac signálov toho, že Izrael eh, už v skutočnosti nechce ani sa dopracovať k tomu riešeniu dvoch štátov. Premiér Netanyahu chce rozšíriť suverenitu Izraela a pripojiť si aj západný breh. To znamená, že situácia sa láme, tak povediac, a obávam sa, že z jednej strany proste dochádza k jednoznačnému tlaku a nie je možné iba povedať, že áno, USA prispieva k medzinárodnému riešeniu, lebo naozaj mám pocit, že medzinárodné právo, ktoré sa tu nedodržiava, že proste toto eh, Američania akceptujú alebo dokonca možno aj prispievajú k tomu, by som povedal. Takže pani Mogherini, nebolo by lepšie, keby sme my e, vystupovali raznejším spôsobom, hlasnejším spôsobom. My podporujeme riešenie dvoch e, štátov s hranicami podľa roku 1967, aby Izrael a Palestínčania mohli žiť bok po boku mierumilovným spôsobom, pokiaľ budeme čakať e, na to, čo e, pripraví Trumpov vláda. Čo si myslíme, že pripravia nejaký nový plán? Máme tu 37 štátov, ktoré vám e, včera zaslali list a tým myslím, že vyslali jasný signál, dôležitý signál z Európy, kde vás požadujeme, aby ste jasne vyjadrili európsky názor. Mali by sme jasne povedať, že máme iba jedno reálne riešenie, E, tohto problému a to je riešenie dvoch štátov a chcem vás poprosiť, aby ste naozaj aj ten list brali vážne. Ďakujem veľmi pekne e, pani Vautmans. Ďalej vystupí za skupinu, skupinu GUE pani Matias, nech sa páči. prezident. Ďakujem, vážená pani predsednička. Je pravdou, že táto situácia nie je nová. nová. Bola tu eskalácia a mierový e, proces na Blízkom východe sa ohrozuje anektácia týchto oblastí sa vlastne už udiala. Ale teraz je tu ešte i deklarácia. Otázka znie jednoducho. Isté vy, pani Mogherini, to vidíte inak, ale sú tu iné nástroje a keď sa ten problém uzná, tak ako ho vidíme, tak treba z toho vyvodiť závery. Máme predsa ďalšie nástroje. Sú tu e, e, asociačné dohody, otázka mierovej dohody z roku 1967 má zostať na papieri, alebo máme to brať vážne? Vidíme tu zdecimovaný národ. Možno to nie je oficiálny postoj EÚ, ale v neposlednej miere sa nás to týka. Vo volebných bojoch sa často spomínajú ľudské práva, ale tuto nemôžeme všetko e, e, ponechať tak a mať dobré svedomie. Treba bojovať za ľudské e, práva a to platí aj pre vás. Ďakujem. Ďakujem pani Matias. Nie je tu našim zámerom kričať na druhú stranu pléna. E, môžete to, môžete to urobiť formou modrej karti, e, kartičky, teraz za zelených. Pani Augen. Ďakujem pani Mogherini. A Ďakujem za vaše slova a za to, že držíte EÚ pohromade a ste jasná v svojich vyjadreniach, ale doteraz jednoducho nestalo Izrael nič pokračovať v svojej nelegálnej okupácii. A vy viete, že treba prejsť od slov k činom. Chcem e, pripomenúť e, list e, bývalých premiérov a Ministro zahraničných vecí, že čo si sa musí udiať. Hovoria o uznesení 2, 3, 3, 4, rezolúciu OSN. Treba byť diferencovanejší. E, my pretíname všetky prepojenia e, s nelegálnymi osadníkmi, je to vzdelanie, e, obchody. Chceme zoznam všetkých tých podnikov, ktoré pracujú s osadníkmi ak je tu nejaká cena, určite pomôžeme našim dôležitým priateľom v Izraeli i v Palestíne, aby sa e, nezdali nevzdali nádeje v e, dvojštátne riešenie. Slová tu už rovnako, viete to ako rovnako ako ja, Slová tu už nepostačujú. Ďakujeme pani Auken. Ďalším rečníkom rečníci za politické skupiny e, pani Arena. Ďakujem, pani predsedajúca. Vysoká, pani vysoká predstaviteľka, iste e, európska zahraničná politika tak už dávno nebola tak vzdialená od americkej, pokiaľ ide o Blízky východ, ale nielen pokiaľ ide o túto oblasť. E, boli ste takisto obhajkyňou e, dohody medzi Iránom a USA, keď USA sa des, desolidalizovali. Takisto COP21, USA takisto i ďalšie. A samozrejme v Izraeli podporili najextrémnejšiu koaličnú stranu vlády pri eh, roz, eh, zmene eh, pozície veľvyslanectva do Jer, Jeruzalému. A teraz USA uznávajú suverenitu Izraela na Golanské vyšiny a tu vlastne pošliapal Bielý dom medzinárodné právo. A pritom komisia za podpory rady včera pod, povedala, že chce pokračovať v obchodných vzťahoch spolu so Spojenými štátmi, e, kde mám dojem, že je to štát, ktorý e, pošliapal multilateralizmus. Vy, pani vysoká predstaviteľka, ste použili všetko, čo bolo v vašich e, silách politiku, diplomáciu, ale myslím si, že sú i dva nástroje, ktoré sa ešte nepoužili. O, sú to dohody obchodné a asociačné. Nie len hovoriť o sankciách, aby mohli tieto krajiny reagovať, aby sa dalo reagovať na vaše želanie, to znamená e, riešenie dvojštátne, e, ktoré sa nám čoraz viac vzdialuje, čoraz ďalej je od dnešnej izraelskej politiky, kde sa hovorí o anexii, ale tiež ďaleko od palestínčanov, ktorí stratili všetkú nádej. Takže dúfam, že e, sa ujmeme tejto štafety a nájdeme toto riešenie smerom k dvojštátnemu riešeniu. Ďakujeme, pani Arena. Teraz pán Preda ktorý si požiadal modrú kartičku. Prijímate to, pani Arena? Nech sa páči. Pán Preda. Maria, ty si práve povedala, že Spojené štáty sú e, štátom e, štátom, ktorý e, nekoná správne. Naozaj naše vzťahy so Spojenými štátmi, nemyslíš si, že je zodpovedné extrémna ľavica a ľavá e, časť, ľavicová časť e, socialistov nie sú z časti zodpovední za e, zhoršenie dobrej atmosfére spolupráci s Spojenými štátmi. Kam až treba ísť, pokiaľ ide o tieto americké záujmy? Vážený pán Preda, Spojené štáty nečakali na európsku lavicu, aby pošliapali medzinárodné právo. Keď pán Trump sa rozhodne, že zavedie clá na hliník, aby zakázal dovoz hliníku do Spojených štátov z dôvodov bezpečnostných, tak to je pošliapanie medzinárodného práva a zmluv. Keď Spojené štáty uznávajú golandské výšiny ako e, izraelské územie, tak to je pošliapanie tohto práva. Povedať, že je to európska lavica, ktorá e, e, aktivizovala zlé vzťahy medzi Európanmi a Spojenými štátmi, tak naozaj nehnevaj sa to je tvoja voľba a takto sa prikláňať k eh, Trumpovi. To nie je eh, eh, vôľa ľavice. Ďakujem. A teraz máme postup KHTI Zo pár prihlášok uh, neporadie navrhujem, pretože máme tu veľa až rečníkov. Pozerám sa na hodinky. Navrhujem tí, ktorí už sa ujali slova v predošlých diskusiach e, v KDI, aj nedostanú priestor teraz. A takisto nedám slovo tým, ktorí sa tu neukázali. E, tak to nám dá dobrý počet rečníkov. Dúfame, že vysoká predstaviteľka bude môcť zodpovedať prvým rečníkom e, v rámci KDI je Pán Salafranka. Na minútu. Ďakujem pekne. Je možné byť priateľom Izraela, ale to ešte neznamená, že vždy, keď prezident USA má nejaký nový nápad, tak automaticky EÚ hneď musí meniť svoje pozície. A pani predsedajúca, platí to aj v prípade štatutu pre Jeruzalem, aj pokiaľ ide o rezolúciu OSN platí to aj pre e, suverenitu a golandské výšiny a platí to takisto aj v prípade e, tých e, osídlení na západnom brehu. Pokiaľ je o takéto unilaterálne kroky, tak akurát to narúša medzinárodný eh, konsenzus, komplikuje to už aj tak komplikovaný mierový proces na Blízkom eh, východe a eh, tá doktrina tých dvoch štátov, ktorú podporuje aj EÚ, sa tým o to viac komplikuje dvoch mierumilovných, realistických, bezpečných štátov, ktoré by chceli teda v hlavne tom bezpečí mať aj Izraelci, aj Palestinčania. Ďakujem. Ďakujeme <clears throat> pánu Salafrankovi, teraz Arne Líc. Vážená vysoká predstaviteľka, vážená predsedajúca, e, som vám vďačný a súhlasím s tým, že Európa by nemala robiť chybu Trumpovu, porušiť medzinárodné právo a uznať e, golanské výšiny. E, Výťazstvo Netanyahu no už ťažko si možno s týmto predstaviť pokroky v tejto oblasti. Len sa rozdýchava ten konflikt. Pokračovanie s anexiou západného brehu. Už vo volebnom e, boji sa to spomínalo. EÚ musí v tomto scenári e, jasne preveriť svoju zahraničnú politiku voči Izraelu. Európa takéto dlhodobé obsadenie alebo anexiu nemôže e, podporiť. Bohužiaľ, EÚ vnímala USA ako angažovaného partnera pre riešenie dvoch štátov, ale tu ich staratili. Pokiaľ ide o, o medzinárodné právo a status quo, treba sa držať e, tých jednotlivých e, pozícií Veľvyslanectie Európa nesmie presunúť veľvyslanectvo do Jeruzalemu. Ďakujem. Ďakujeme pánu Licovi, teraz pán Girike. Äh, tie dejiny Izraelu vychádzajú od pôvodnej krajiny äh, äh, židovského národa. Keď teraz hovoríme o golandských výšinách a západnom brehu, tak to môžeme činiť len v tak, že bezpečnostnú situáciu Izraelu zohľadníme. Ale Európa posilnila Irán. Irán sa presu, tlačí na Sýriu a zvyšuje celkové riziko pre Izrael Eh, ochran Mediny a Meky eh, je samozrejmosťou, ale pokiaľ ide o Izrael, tak zrazu eh, ide o celkom iný jazyk. My ako európsky partneri musíme vsádzať na rovnováhu mocnosti a mier a len mier pre región a tie tri centrálne monoteistické náboženstva svetové ich súhru a musíme dláždiť cestu pre túto súhru a národ Židov je jediným spolahlivým partnerom, jediný právny štát v regióne, ktorý sa e, drží po tisíc rokov právneho systému, ktorý je blízky našemu a pokiaľ ide o bezpečnostnú situáciu, nám môže byť veľmi dobrým vzorom e, uznesenia OSN nemajú dobrú, e, dobrý podklad, pokiaľ ide o vyhnanie Židov z arabských území napríklad. Rečník je prerušený, predsedníčko. Máme len jednu minútu a nie 1,5 minúty, hovorí pani predsedajúca. Ďalším rečníkom je, je Roza Damato. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Teraz na poslednom plenárnom zasadnutí e, zrazu riešime vyhlásenia americkej vlády, ktorá sa rozhodla podporiť podporiť to, že Netanyahová vláda ignoruje medzinárodné právo, že si robí nárok na Golanské výšiny, kde žijú Araby a nelegálni izraelskí kolonisti podľa hraníc z roku 1967. Je to umelá konštrukcia medzinárodného spoločenstva. Izrael medzi tým stavia ďalšie osady, to, s tým nikto nemá starosti. Chceli sme riešenie dvoch štátov a dvoch národov, ukazuje sa však bohužiaľ, že tento konflikt nemá zdanlivo konca, hoď to riešenie by eh, ho ukončilo a vyriešilo je potrebné navrátiť sa do stavu dodržiavania medzinárodného práva, vrátiť sa do stavu pred rokom 67 nie je možné sledovať ďalšie generácie mužov a žien, ktorí žijú v takejto biede a v takejto hrôze, ktorých základné práva sú pošlapávané to nemožno pokračovať. Treba si naozaj uvedomiť, že tieto izraelské nároky sú nelegitímne a že je potrebné skoncovať s tým, že Izraelu budeme hovoriť, že je to jediná demokracia Blízkeho východu. I tá palestinci tu výrazne trpia. Ďakujem za slovo, vážená pani predsednička, vážená pani Mogherini. Eh, no, mierový eh, proces eh, už prechádza dlhou krízou, rovnako koncepcia alebo riešenie dvoch štátov alebo dvoch národov v dvoch štátoch um, je ohrozený. No a musím povedať, že situácia uh, Izraela v tomto kontexte sa uh, zmenili USA, uh, americké vojska opustili región, Irán je agresívny, Izrael neuznáva kľúčových a ktorá ako Hamas a podobne. No už Európska únia musí v tomto procesu, v tejto situácii zohrávať proaktívnu úlohu. My nesmieme dovoliť, aby na jednej strane USA podporovali Izrael a Európska únia stala na strane Palestíny. Európska únia musí byť kľúčovým aktérom, medzi kľúčovými aktérmi a nemôže byť len placom. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Zver. No a nasleduje ďalší rečník. Ďakujem pekne, predseda, kolegyne, kolegovia. E, táto inštitúcia má zodpovednosť mať vyvážený prístup, hlavne keď pripravujeme e, a vstupujeme do predvolebnej kampane. Je veľmi dobrou vecou, že hovoríme o golandských výšinách dnes večer. Avšak rozpráva o Golanských výšinách musí tiež hovoriť o závažných bezpečnostných rizikách, ktoré eh, konfrontuje Izrael na severe, Irán a Hizbalách, Európska únia na to, aby zachovala nejakú rovnováhu, tak musí tiež ukázať

Ďakujeme pekne, pán Škripek. Na záver dostáva slovo ešte pán Papadakis. Uznanie Jeruzalema ako hlavné mesto Izraela a presťahovanie americkej ambasády je ďalšou provokáciou. No a ďalšou provokáciou je anexia golanských výšin, ktoré v 67. Izrael bral od Sýrie. Toto je stupňovanie americkej politike na Blízkom východe a snažia sa žiť pozície voči e, Rusku. No a vláda Syrize a, a Neo e, politika, ktoré je ďalšie buržoázne strany, a to nepomáha uznaniu eh, palestínčanov k štátu. Oni silňujú svoje vzťahy s Izraelom EU, ako keby to, ne, to nebol problém. Okupácia golanských výšin musí skončiť a potrebujeme viac solidarity s občanmi, eh, preto aj, bola uzna, bol uznaný nezávislý palestínsky štát v rámci hraníc roku 1967 a Jeruzalem, Jeruzalem ako hlavný mesto. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Papadákis. A slovo teraz dostáva slovo pani vysoká predstaviteľka pre zahraničnú politiku. Nech sa páči. Dovolte mi opäť zopakovať, čo si myslím, že už som viackrát povedala tejto snemovni. Európska únia vidí Izrael a obyvateľov Izraela ako partnerov a priateľov a Palestínu, palestinskú samozprávu tiež ako priateľov a spojencov. A rovnako aj USA vnímame ako partnerov a priateľov. A to neznamená, že naša pozícia alebo naše a, politiky sa určujú niekde inde. Naše politiky sa určujú na základe presvedčenia o tom, čo myslíme, že je v najlepšom záujme mieru, stability v regióne, čo je tiež náš európsky región a pri rešpektovaní medzinárodných princípov a medzinárodného práva. Toto sa nemení. No, musíme jasne povedať a opakovať našu pozíciu a to e, neznamená, že budeme nepriateľskí voči našim partnerom, e, ktorí môžu zmeniť e, pozíciu. Znamená to, že budeme sebavedomí v otázke, že my sme presvedčení a neustále sme presvedčení o tom, že za prvé silnejší vyhráva, povedzme nie je najlepšou cestou, ako robiť politiku. Myšlienka, že sa dajú meniť hranice použitím vojenskej sily, to je, je nebezpečná v Európe, na Blízkom východe a kdekoľvek India. Preto naša pozícia ku Golanským výšinám je taká jasná, pretože my sme presvedčení o tom, že medzinárodné pravidlá, medzinárodný zákon, medzinárodné štandardy musia byť dodržiavané a toto je princíp, ktorý je v záujme všetkých ak